otázkou dĺžky e, e, dodávateľského reťazca. Domnievam, že to bude, všetky tieto zmenené kroky budú na prospech riešenia problematiky potravín miestnej výroby. Ďakujem pani komisárke za vyjadrenie a týmto môžeme ukončiť rozpravu pod touto témou. Teraz prejdeme na ďalší bod, to je vyhlásenie Rady a komisie k téme situácia migrantov v Grécku. A Úvodné slovo bude e, mať predsedujúca krajina e, v Európskej rade. Udelím slovo príslušnému dánskému ministrovi. Ďakujem za slovo. Nemyslím si, že niekto by spochybnil problémy a výzvu, ktoré má Grécko v súvislosti s prílivom migrantov. Musíme podporiť Grécko v tom, aby zvládali tie migračné toky. E, na pôde rady sme už niekoľkokrát hovorili o implementácii gréckých e, národných akčných plánov v oblasti azylu a migrácie, takisto aj akčné plány vzťahujúce sa na kontrolu na hraniciach. E, posledne sme o tom hovorili 8. marca na zasadnutí ministrov. Na e, zmienenom zasadnutí komisia aj Grécko mohli konštatovať určité určité e, pozitívne pokročenie z hľadiska efektívnosti spracovávania žiadosti o azyl. Všetci si uvedomujeme ťažkosti pri implementácii tých akčných plánov. E, jednoducho sú aj problémy personálne, e, málo ľudí k dispozícii na spracovanie žiadostí, takisto logistické problémy v súvislosti so záchytnými tábormi. Teda treba, e, treba mať pochopenie aj pre tú praktickú stránku akčného plánu. Je, je potrebné mať dobre koordinovanú podporu Grécka ktorá, zo strany EÚ Máme aj spoločný Európsky azylový úrad, máme Frontex, máme členské štáty. Tieto všetky zložky podávajú pomocnú ruku Grécku e, vysoký komisár e, e, Spojených národov tiež zohráva kľúčovú olohu v tejto otázke. Je potrebná expertíza, je potrebné financovanie ale všetci vieme, že je to veľmi ťaživá situácia. Plánuje sa vytvorenie nového záchytného tábora v regióne Evrosu. Veľmi vítame túto skutočnosť, bolo to potrebné. A e, Komisia sa o chvíľu ujme slova a určite, že nám poskytne e, ďalšie detaily týkajúce sa situácie v Grécku. Ja by som chcel poukázať na to, že e, rada E, často diskutovala o tom, ako lepšie prejaviť solidaritu smerom k tým členským štátom, ktoré zažívajú veľké migračné tlaky. Preto 8. marca rada schválila súbor záverov rady ohľadom akčného rámca na prejav solidarity smerom k tým členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadným migračným tlakom. Kľúčovým atribútom to, tohto, tohto rámcového soboru je e, lepšie využívanie mechanizmu včasného varovania, ktoré už existuje e, dlhšie v Dublinskom nariadení. Nedávno sme postupili návrh prepracovania tohto mechanizmu e, a tento návrh bol predložený nedávno EP čo to má zabezpečiť, aby sme predišli alebo skôr lepšie predvídali tie situácie, ktoré dnes zazývame v Európe je potrebné eh, mať eh, efektívny súbor nástrojov, ktorý by sa dal nasadiť. Takisto treba posilniť šengenskú spoluprácu, treba posilniť vonkajšie hranice EÚ. Rada je toho názoru, že úloha eh, príslušných orgánov EÚ treba posilniť a prehlbená spolupráca je mechanizmus, ktorý treba ďalej rozvíjať. A Týmto smerom ide naša snaha. Členské štáty musia prehľadovať spoluprácu e, e, prejavovať integrovanú solidaritu. Solidarita je veľmi dôležitým princípom, ktorá by sa mala prejaviť v kompaktnej spolupráci. Solidarita je základným kameňom a zo strany rady sa zavezujeme ďalej monitorovať uplatňovanie akčného plánu v Grécku a táto implementácia musí prebiehať koordinovaným spôsobom. S radosťou konštatujem, že Európsky parlament zaradil túto tému do svojho programu plenárneho zasadnutia, pretože výzvy, pre ktorými stojí Grécko, sú výzvy EÚ. Azylový a migračný systém, ktorý je funkčný v EÚ, e, potrebuje e, zároveň e, aj podporu z hľadiska posilnenia externých hraníc. To je dôležité z hľadiska bezpečnosti EÚ aj z hľadiska dôstojného života migrantov a uchádzačov o azyl. Ďakujem. Ďakujem pánu ministrovi. A teraz v mene Európskej komisie poprosím pani Malström. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem za opätovnú možnosť diskutovať túto veľmi dôležitú tému, pokiaľ ide o nedostatky spravovania migračných tokov. To, sa, to súvisí s e, diskusiami o európskom azylovom systéme i otázok, otázkami základných práv jednotlivcov. Komisia podporovala tie, toto úsilie v azylovej oblasti. Grécko vyvinulo akčný plán, ako bolo povedané a bol dosiahnutý pokrok v mnohých oblastiach. Vytvorili sa dva nové služby, jedna na preverovanie žiadosti a druhá na pôvodný príjem. To sú tie prvé kroky. E, azylová podporová, podporná kancelária e, e, vytvorila minulý rok týly, týmy, ktoré majú pomôcť v rôznych oblastiach. Toto bude ďalej aj intenzifikované. Takisto technické misie, ktoré sa odohrali, špeciálna pracovná skupina e, so zastúpením mnohých organizácií, napríklad Frontex, e, OSN, UNHCR a tak ďalej. E, veľké úsilie zo strany tureckých orgánov v snahe zabraniť tranzitu migračných tokov cez ich teritorie. Takže pokrok tu je ale musí byť ešte mnohé urobené. Mnohé veci a podmienky, v akých e, e, pristahovalci žijú, sú alarmujúce a nevedú nás k spokojnosti. Musíme mať udržateľné riešenia. Potrebujeme vyššie úsilie gréckých orgánov v tejto veci. Mali by spustiť e, po, m, mm, pomocné mechanizmy a Eh, potrebujeme i financovanie a eh, renováciu existujúcich zariadení, zvýšenie eh, ich kapacít, takisto rozmiestňovanie kontajnerov v rámci týchto areálov. Za mnohých okolností sme upozornili krécké orgány, že ak sa nepríjmu urgentné opatrenia, môže to mať právne dopady, ale každodenný život samozrejme ukazuje veľmi vážne humanitárne dopady my pomáhať chceme a mnohé bezpočetné inštitúcie a organizácie i členské krajiny e, chcú pomáhať, lenže samotné najzodpovednejšie je Grécko. Komisia nadalej bude poskytovať strategickú a zacielenú pomoc, aby sa zreformoval a zlepšil systém poskytovanie dodatočnej finančnej pomoci, e, pohotovostné e, akcie a takisto úzka spolupráca s národnými orgánmi agentúrami UNHCR a tak ďalej. Grécko je jeden z najväčších príjemcov solidaritnej a správnej pomoci, ale celková suma 309 miliónov eur vyčlenená, bola vyčlenená doteraz. Avšak je tu problém s absorpciou z gréckej strany. Bohužiaľ, málo z týchto prostriedkov sa využilo. Poskytli sme dodatočnú čiastku 300 1,75 miliónov v rámci utečeneckého fondu e, na e, urgentné opatrenia a musíme využiť prost, pr, pr, tieto prostriedky. Treba zoštihliť e, pomocné mechanizmy na národnej úrovni, odstraniť prekážky a tak ďalej. Takisto podporu poskytne špeciálna skupina Komisie pre Grécko, aby sa zmaximovala absorpčná kapacita našich e, poskytnutých pomocných prostriedkov Eh, odhodlaní odborníci eh, eh, pomáhajú a radia greckým úradníkom a pracovníkom. Takisto chcem pripomenúť na našu novú verziu dublinského dojednania s cieľom zvýšiť efektívnosť systému a ochranu žiadateľov. Vďačíme Európskemu parlamentu za jeho silnú podporu i predsedníctvu. Určite je pripravené vstúpiť do trialógu v týchto veciach i v iných veciach e, v azylovom balíčku. Nedávny súdny rozsudok hovorí o tom, že Európska únia potrebuje pevný azylový systém na podporu členských krajín, spravodlivý systém na podporu medzinárodnej, poskytovanie medzinárodnej pomoci. A to je hlavným cieľom Európskej únie e, už po dlhú dobu. Potrebujeme silnú solidaritu Potrebujeme vysoké štandardy a silnú spoluprácu, aby eh, eh, žiadatelia o azyl mali rovnaký prístup, kdekoľvek si žiadajú pomoc. Potrebujeme spravodlivý systém všade v EÚ. Všetky členské krajiny tak budú mať možnosť zdieľať si svoju zodpovednosť v tejto veci. Súčasťou tohto úsilia je doplnenie dublinského systému tak, aby e, riešil problémy pri ich koreňoch. A členské krajiny by takto dostávali pomoc bez odkladne a bez zdržaní. Takže naozaj budeme i naďalej sa zapájať za našu stranu, za komisiu. Vážim si podporu Európskeho parlamentu, silnú angažovanosť rady i mnohých organizácií. Avšak, samozrejme, hlavná zodpovednosť tu majú grecké orgány. Ďakujeme, pani komisárka. A teraz prejdeme na rečníkov v mene politických skupín a e, pani Janaku bude hovoriť ako prvá za svoju skupinu a to na dve minúty. Ďakujem. E, určite nemožno pochybovať o tom, že lepšie je prevencia, než neskôr lie- liečiť. Súhlasím s pani komisárkou e, vo všetkých jej poznámkach. Myslím si, že všetci, uchádzači o azyl by mali mať rovnaké práva. Pani komisárka sa však nevyjadrila e, e, celkom jasne k enormnému počtu e, osôb, ktoré sa nachádzajú ilegálne v Grécku. Turecko pre tieto osoby zrušilo vízovú povinnosť. Teraz ktokoľvek môže prísť z Líbie do Istanbulu a potom prekročiť hranice do Grécka. A preto sa teraz situácia e, už líši od situácie normálne, pretože všetci tí, ktorí sú e, v spároch obchodníkov e, s ľuďmi, e, nemajú žiadne dokumenty, nemajú, nemajú e, e, doklady, ale samozrejme žiadajú u nás o azyl. A keď máme 300 50 osob, ktoré prekročia hranicu, nie je ľahké hneď zvládnuť všetky ich žiadosti. A teda na jednej strane s pani komisárkou súhlasím, že je dôležité, že v rámci e, Dublinu dvojky sa veci stanú flexibilnejšími. A keď Grécko 90 e, záťaže migračných tokov musí znášať, tak si určite viete predstaviť, aká ťažká je tá situácia. Musíme zmeniť podmienky zachytenia týchto tokov, ale riešenie, riešenie sa musí sťahovať e, aj na Turecko. Je dôležité, aby Turecko implementovalo dohodu a tiež, aby dohody o návrate s Európou boli implementované. Od roku 1989 je tu dohoda s Gréckom a ak krajina má povinnosť konať, tak potom je to e, e, Turecko. Turecko musí dodržiavať pravidlá a tieto migračné toky musí zastaviť. Nechceme sa dotknúť ľudských práv v Grécku. Podielame sa určite a zdieľame e, hodnoty EÚ a bojujeme za tieto hodnoty Európskej únie. I zo strany komisie, i z rady i Európskeho parlamentu e, treba hľadať potrebnú podporu. Ďakujeme. Teraz má v mene socialistov a demokratov slovo pani Guillaume. Ďakujem. Táto téma e, nie je témou novou. E, veci sú známe, boli prijaté opatrenia na národnej a európskej úrovni táto téma e, e, sa e, však dnes opäť vracia. V Grécku bola prozmenená vyhláška z roku 2010 a podľa tejto zmeny by sa mali zatýkať skupiny ľudí bez dokladov, najmä ak hrozí, že prenašajú infekčné choroby. To sú znepokojivé opatrenia, pretože sa zameriavajú na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Zvýši to predsudky voči presťahovalcom a žiadateľom o azyl. A okrem toho je tu aj problém so zadržovaním migrantov a osôb, ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu. Rada by som vedela, či tomu skutočne je tak. Situácia eh, je, eh, však už trvá mm, dlhšiu dobu. Je potrebné viesť objektívnu diskusiu, aby sme lepšie videli eh, do tých prijatých opatrení. Spomenutá tu bola otázka financovania. Moja prvá otázka sa týka opatrení, ktoré budú mať prioritu aj v budúcnosti. Okrem toho by som chcela, aby ste nám povedali, ako sa identifikujú osoby, ktoré majú nárok na medzinárodnú ochranu ochranu. Osoby, ktoré napríklad potrebujú pomoc e, s vyplnením žiadosti. Už to tu bolo spomenuté. Grécko e, tu e, bude pôsobiť ako akýsi európsky žandár. Áno, určite musíme tomuto členskému štátu pomôcť, ale celkový prístup sa musí opierať o medzinárodné právo a o vzájomnú dôveru v mene e, liberálov pani Grisbeck na dve minúty. Vážená pani e, predsednička, pani komisárka, hovorili sme o e, výzvach. Áno, skutočne sú pred nami veľké výzvy. A veľké výzvy sú aj pred Gréckom. Je to ale tiež výzva pre Európsku úniu keď e, si e, e, spomenieme na obraz Európskej únie v, medzi obyvateľmi. Pred 20 rokmi padol berlínsky múr a mysleli sme si, že už nikdy v Európskej únii žiadne múry stavať nebudeme a tu máme pred sebou veľký projekt, ktorý chce Grécko zrealizovať, aby reagovalo na obrovské problémy, ktoré má v súvislosti e, s e, obrovským prílevom pristahovalcov viac než 300 osôb za deň, ako už bolo povedané, najmä z Turecka, ale e, obyvateľia, ktorí prichádzajú tiež cez Turecko, ale sú pôvodom z tretich krajín. Takže toto je veľká výzva a musíme primerane reagovať na túto komplikovanú humanitárnu situáciu, ktorá sa týka ľudských práv práv. Musíme samozrejme chrániť ľudské práva a musíme e, sa snažiť dosledovať hodnoty Európskej únie Áno, je to ťažké, eh, je to komplikované, nechcem zachádzať do technických detajlov. Spomenutá tu bola solidárnosť, aj pani komisárka Malmströmová ju spomínala. Spomínala sa tu zodpovednosť, technické otázky, financovanie. Všetko toto eh, musíme eh, združiť a dopracovať sa k európskej odpovedi na túto situáciu situáciu eh, pristahovalcov v Grécku. Eh, druhá správa, ktorú je treba spomenúť, a počuli sme o nej v ostatných týždňoch eh, už veľa, síce správa, ktorá by solidaritu členských e, krajín e, nasmerovala e, v tomto prípade na Grécko. Potrebujeme teda dobré dokumenty, dobré dohovory, ktoré budú aj efektívne a, napríklad u nás vo Francúzsku sa tiež hovorí o tom, že je potrebné chrániť si vnútorné hranice. A tretia záležitosť, pani spravodajkyňa, moja Tretia pripomienka je, že potrebujeme sa dopracovať k politickej vôli, aby sme vypracovali, aby sme sa dopracovali k rovnováhe medzi severom a juhu a aby sme e, e, využívali aktívne vzájomnú pomoc, aby e, jednoducho migranti nemali chuť vôbec takto putovať. Pani Grisbeková, akceptujete modrú kartu? Pán Papa Nikola, vy by ste chceli dať otázku. Nech sa páči páči. Áno. Vypočul som si komentáre ohľadne Grécka a mám nasledovnú otázku. Minulý rok do Lampedusy pricestovalo asi 70 tisíc eh, ľudí, najmä zo Severnej Afriky. V Grécku však máme dočinenia s viac než 220 tisícmi obyvateľov z tretich krajín, e, ktoré ktorí sem utekli. Ja tu používam len informácie z Frontexu. Myslíte si skutočne, že e, Grécko dokáže odolať tomuto tlaku? Vidím, e, že ste za mnou, pán kolega. Samozrejme, Chápem, že Grécko nemôže reagovať samotné, to som sa snažila vysvetliť. Navštívila som ostrov Samos e, v Grécku, e, kde som videla komplikovanú situáciu a tiež som navštívila ostrov Lampedusa a mala som možnosť presvedčiť sa o závažnosti týchto problémov. Spoločne a solidárne by sme to mali riešiť. Musíme e, čo možno najviac pomôcť Grécku ako členskej krajine EÚ. Avšak naša reakcia e, sa musí prelínať všetkými politikami EÚ. Samozrejme, e, uznávam, Grécko má veľké problémy. Ďakujem. A teraz pani Flotre. Nech sa páči, máte slovo. A koľko mám času? 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Nie je to poprvýkrát, eh, keď sa zaobím, zaoberáme touto témou. Eh, veď eh, Európsky súdny dvor, súd pre ľudské práva, ďalší a ďalší e, sa zaoberali touto témou. ktorá teda sa opätovne Európsky parlament aj EÚ ako taká zaoberá situáciou v Grécku. Vieme, že tá situácia je veľmi komplikovaná v Grécku. Ja sama som na vlastné oči videla tú situáciu a musím povedať, že ľudská dôstojnosť tu padá na kolena a zomierajú ľudia na grecko-tureckých hraniciach. Takisto na ostrove Leros je nehorázna situácia. 63 e, ľudí bolo obeťami útokov. Policajné zložky sú v pohotovosti. Musíte si uvedomiť, že v Grécku sme v predvolebnom období a a ozýva sa čoraz viac a viac xenofobných hlasov e, namierených proti migrantom. Musíme si uvedomiť, že mnohí, čo prichádzajú, majú nákazlivé choroby. Čiže je to taká časovaná bomba, tá otázka migrantov a azylantov. Mus, Európska únia musí nasadiť celý arzenál svojich nástrojov. E, nestačí povedať členským štátom, namiesto toho, aby ste sa vyhrážali, e, Grécku, aby ste navrhovali, že Grécko má opustiť Schengen, tak mali by ste sa k tomu postaviť inak. i naplňa sa litera Dublinského dohovoru, no a Dublinského nariadenia a skutočne eh, sú problémy s, eh, s eh, navracaním migrantov a s pre, ich presunom. Treba sa zamyslieť aj nad situáciou, ktorá je v Turecku. Viete, keď robíme kroky vo vizovej politike, tak musíme byť konzistentní a zohľadňovať aj e, tú migračnú situáciu. Veď e, Turecko príjma stovky utečencov zo Syrie. Musíme si uvedomiť, že solidarita je solidarita. Nech na to pozeráme z takej či onakej strany. Ďakujem. Chcem udeliť slovo pánovi e, Trianta Filidisovi za GUE a tým uzavrieme zoznam e, rečníkov za politické skupiny. Ak dovolíte, e, mám jednu poznámku. E, rada by som bola flexibilná v udelovaní času, lebo máme čas, ale po tomto rečníkovi žiaľ, časová flexibilita už nebude možná. Takže máte dve minúty. Ja samozrejme veľmi citlivo vnímam situáciu v Grécku. E, jednoducho je, e, je tam politický, ekonomický problém, dochádza k diskriminácii, exploatácii, zastrašovaniu. To sú všetko prejavy tej situácie neblahej situácie, v ktorej sa nachádzajú migranti. E, v táboroch, kde sa nachádzajú, je veľmi zlá e, e, hygienická situácia. Títo ľudia sú sociálne vyločení, sú vystavení prejavom rasizmu, vykoristovania a v tomto kontexte predvolebného boja, tá situácia sa stáva čoraz absurdnejší, pretože migranti e, sú e, vlastne e, obviňovaní z akejsi spoluúčasti na krízi, že vraj predstavujú tykovanú bombu, predstavujú tykajúcu bombu, <laughs> že rozširujú choroby a tak ďalej v treťom štvrť roku 2011 bolo niekoľko desiatok konkrétnych príkladov rasistických prejavov a terčmi týchto prejavov boli migranti. Hovorilo sa tu už viackrát o solidarite aj komisárka e, sa o nej zmienila. Veríme, že nezostane len pri slovách, ale že dôjde ku konkrétnym krokom v prospech e, krajiny, ktorá vzhľadom na svoje, svoje e, geologické, e, geografické postavenie je vystavená nečakaným tlakom. Myslím, že mali eh, eh, by sme byť vzorom, príkladom pre ostatok sveta a postarať sa o to, aby Európa eh, bola teritorium, kde vidíme prejavy mierového spolužitia a nie xenofobie. Pani Holmajer, dve minúty. Takže ja e, úvodom sa chcem poďakovať e, e, úradu EASO, ktoré efektívnym spôsobom začína riešiť tú kritickú situáciu v Grécku. Veľmi efektívne rieši veci, predovšetkým v tej oblasti, o ktorej hovorili predrečníci a to ide skutočne o rôzne ubikácie a tábory pre týchto migrantov a skutočne aj grécka vláda e, odsúhlasila, že budú vytvorené e, také ubikácie pre migrantov, ktoré splňajú aspoň tie minimálne európske štandardy. No a to je veľmi dôležitý signál. A e, kto k takejto realizácii prispel, prispel podporný úrad pre Európsku azylovú politiku EASO? Myslím, že netreba opisovať tú E, ťaživú situáciu, problematickú situáciu, v ktorej sa Grécko nachádza. E, musíme e, skutočne žiadať od Grécka, aby zo dňa na deň boli veci perfektne riešené, keď Grécko sa nachádza v situácii mimoriadnej a preto je na najvyš zmysluplné, aby aby, e, e, sa skutočne pozitívne napredovalo v navracaní rôznych učečencov a migrantov. Myslím, je dôležité aj e, podporiť snaženie Turecka. To na to poukázala aj pani komisárka. Treba lepšie prevrázať vízovú politiku a politiku návratovú. A skutočne je potrebné sa zamerať aj na konkrétne kategórie e, ľudí, inak nakryť so študentmi a ostatnými. A vieme, že e, je tých problémov veľmi veľa. No a ak hovoríme o, o vlastne e, readmisii, tak mali by sme uvažovať aj o treba s podpore policajnými zložkami, aby sme tým predišli zásahom rôznych zločineckých skupín a verím, že Turecko je pripravené e, otvoriť sa aj policajnej spolupráci v tejto oblasti. Ďakujem, pán Holmajer. Pán Rubik, zdvihli ste modrú kartu? Dobre som to videla. Pani Holmajer, ste ochotná akceptovať túto výzvu? Pán Rubik. Ja sa chcem poďakovať kolegyni Holmajer, pretože ona skutočne poukázala na tie pozitívne aspekty. E, e, skutočne ide ako o to, ako môžeme e, rozumným spôsobom integrovať migrantov v EÚ. Treba venovať pozornosť aj týmto pozitívam. Treba sa zaoberať aj tým, aký je dopyt po podnikateľoch a, e, a z tohto pohľadu vlastne pozerať aj na migrantov a e, toto sú všetko e, prvky, ktoré treba vziať do úvahy v rámci integračnej e, politiky. Ja sa teda pýtam, či takéto veci sú zohľadňované. Myslím si, že v spolupráci s EASO a s gréckými orgánmi musíme urýchliť naše aktivity, aby sme vedeli identifikovať tie osoby, ktoré sa objavili v Grécku, by mohli za určitých podmienok byť presunutí do iných do iných štátov EÚ, pretože sú to osoby, ktoré, zas, zásad, ktoré rozhodne nemôžu, nemôžeme vrátiť do ich krajín pôvodu a že majú určitý profil, ktorý by sa hodil v tom či onom členskom štáte. Musíme pomôcť Grécku pri registrácii, identifikácii, aby sa zrýchlil tento proces, zefektívnil. No a tí, e, ktorí môžu tí, ktorí sa môžu vrátiť, aby sa vrátili do krajiny e, pôvodu, pretože to, že sa ocitli v Grécku, nie je opodstatnené. A teraz odovzdáme slovo ďalšiemu rečníku. Ďakujem, pani predsedajúca. Najprv by som chcel poďakovať komisii a pani komisárke Malstromovej osobne za spôsob, akým za posledné roky pomáhala Grécku neskrývajme si tvár. Myslím si, že tu máme problém, ktorý je čoraz viac dôležitý. E, sociálny zmier. E, ďalej tu, potom tu máme otázku súvisiacu s hygienickými podmienkami. I samotná vec ako taká sú to finančné prostriedky, ktoré by mali byť použité na v úvozovkách, alebo pre v úvozovkách cudzincov. V minulosti tu boli určité nedostatky. E, Grécko neurobilo to, čo malo urobiť. A tie obrázky, ktoré dnes vidíme, na tie my Gréci pyšní nie sme. Týka sa to však celej Európy a na tom sa všetci zhodneme. Chcem tiež s plnou vďačnosťou, ktorú pociťujem povedal, že si myslím, že Európa ešte neurobila to základné, pokiaľ ide o, o skutočnú európsku azylovú politiku. Musíme byť odvážni a vyzývam radu a komisiu, aby okamžite začali postupy vedúce k nahradeniu systému Dublin 2 systémom, ktorý bude vychádzať zo solidarity medzi členskými krajinami. Musíme tu čeliť situácii, kedy niektoré členské krajiny sa zastávajú len svojich záujmov, napríklad aj na úkor Grécka. Hoc aj Grécko by zvládlo absorbovať všetky finančné prostriedky, aj tak by to bol problém. 90 migrantov, ktorí prichádzajú do Európy, prichádza cez Grécko. Na záver poviem toto. Grécko má pred voľbami vec sa má tak. A otázka migrácie sa zneužíva nielen e, zo strany extrémistov, Každý e, sa snaží manipulovať s obavami ľudí a preto vyzývam všetkých, aby toto bedlivo sledovali. Opätovne modrá karta, otázka. Κύριε Δρούτσα, επειδή συμμετείχατε και στην κυβέρνηση πριν, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Mám otázku nasledovnú. Aký je percentuálny podiel absorpcie z tých 309 miliónov, ktoré boli zaslané Európskou úniou? Vy ste tu hovorili ste tu o nákladoch, ale sú tu prostriedky, finančné prostriedky, ktoré ani neboli využité. Tie však boli určené na dobrovoľný návrat týchto vysťahovalcov. Je tu 3000 žiadostí, koľko sa riešilo a koľko žiadostí o azyl bolo spracovaných. Tam trepšte na poti, venca, θα μπω σε αυτό το παιχνίδι να μεταφέρουμε αυτό το σημαντικό και σοβαρό θέμα εδώ Dovolte, aby som teda v Európskom parlamente túto aby som ju neriešil, túto otázku z hľadiska gréckej opozície. Túto otázku treba poskytnúť vláde Grécka a komisii. Ďakujeme ďalšie reči.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 a možno si položiť otázku, či Nemecko, Belgicko, Spojené štáty, Austrália by boli také silné bez pristahovalcov. Treba skoncovať so pasívnym postojom, ktorý vedie ku xenofóbii. Súčasne musíme izolovať extrémistov, ktorí bránia riešeniu problému, pretože predkladajú návrhy typu masívne vyhosťovanie, stavanie múrov a zriadovanie záchytných centier. Ide o flagrantné poručovanie ľudských práv a to si vyžaduje zapojenie nielen poriadkových zložiek, ale aj veľké náklady. Pritom sú tu životoschopné realistické riešenia, ktoré Grécko môže zvoliť v spolupráci s EÚ. Európa musí čeliť tomuto problému. Hovorí sa tu o vytváraní príjímacích screeningových centier, a takisto o, o dobrovoľnom návrate. To riešenia sú. Rečník je prerušený. Grazie, signora. Teraz má slovo pán Busutil. Myslím si, ako, že ako povedal pán Trianta Filides, Grécko e, pociťuje e, sy, e, symptómy E, mnohých iných krajín v EÚ. Grécko je tranzitnou e, krajinou, nie destináciou. To je veľmi dôležité upresniť. Áno, opakujem to ešte raz. Grécko je tranzitnou krajinou. A pristahovalci nezostávajú v Grécku, ale chcú pokračovať do iných krajín Európskej únie. E, prevažne krajín na severe Európy. To znamená, že že vonkajšie hranice Grécka, ako aj množstvo e, pristiavalcov, nie sú problémom Grécka, sú problémom EÚ. Podobne i ďalšie krajiny, Malta, nielen Grécko, Lampedusa napríklad. 60 tisíc ľudí, ktorí dorazili na Lampedusu, nechceli tam zostať E, kto, si v to, kto v to verí, sami e, míli. Treba nájsť predsa konkrétne riešenie tohto európskeho problému kolektívnym spôsobom. Som presvedčený, že keď ide o použitie Dublinu, tak ako hovorí rada, nie je dostatočná. Sme ďaleko od dohody. Takisto si myslím, že rozhodnutia rady o solidarite o solidarite nie sú dostatočné. Každý musí chápať, že toto je európsky problém. Ak e, tu nepokročíme, nenájdeme riešenie. Ďakujeme pán e, Busutil a teraz pán Fažon. Pani Fažon. Δεν είναι στην αίθουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου για δύο λεπτά asi tu nie je, tak slovo má Papa Nikolau na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. K tomu, čo tu zaznelo, by som chcela povedať, že Grécko je národ pohostinný a že rešpektujeme práva príchodzích. Ale podľa tých posudkov, ktoré tu za, zazneli, by to tak vlastne ani nemalo vyzerať. Spomeňme si tu na zavraždeného, ktorého zavraždili e, cudzinci v čase, keď viezol e, manželku do pôrodnice. To vyvoláva samozrejme nepokoje. Ak nechceme, aby sa k nám niekto dostal, musíme zatvoriť nielen okno, ale aj hlavné dvere. Treba použiť rovnakú politiku. Našim domom je Európa a hlavnými dvermi sú európske hranice. Frontex či iné agentúry vám povedia, že hranice Grécka a Turecka sú vstupnou bránou pre migrantov. Máme zdroje agentúry, ktoré umožňujú kontrolovať naše hranice. Musíme tiež žiadať Turecko, aby bolo rovnako prísne proti prevádzačom, ktorí využívajú túto situáciu a ktorí umožňujú týmto migrantom, aby sa pohybovali po jeho území. Ľudia, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu, si zaslúžia spravodlivejšie zachádzanie. Mám tu na mysli Dublin 2. Súvisí s tým mnoho aspektov. Predsedajúca, dám vám ešte niekoľko sekúnd, ale prosím, čítajte pomalšie, pretože tlmočníci to nestíhajú. Milí kolegovia, vy v svojej krajine nemáte každodenne 400 nových migrantov a to sú len čísla migrantov, ktoré zistíme. V skutočnosti sú ešte vyššie. Teraz máme v Grécku pred voľbami. A do, ukážete si predstaviť, že vo vašej krajine by bol návrh, že sa pozdĺž eh, eh, hraníc rozmiestňa míny. To všetko my počujeme teraz v predvolebnej kampani a tomu treba zabrániť. Teraz pani Bosku. Er bereiken mij berichten dat Griekenland van plan is om migranten... Pán predseda, eh, pani komisárka, zdá sa, že Grécko naznačuje, že e, bez ohľadu na to, či sú to e, legálni alebo nelegálni migranti, tak sú hrozbou pre verejné zdravie. Vieme, že sa objavujú zdravotné problémy v táboroch a xenofobné nálady eskalujú. Zdá sa, že Grécko nenaplňa e, svoje právne záväzky a vlastne dovoluje to, že občania tretich štátov sa zmietajú v chudobe a v zlých podmienkach. Preto sa pýtam, či európske eh, financie sa e, používajú na e, e, boj proti diskriminácii a xenofóbii. Tento aspekt si zasluhuje čoraz väčšiu pozornosť v rámci dnešnej ekonomickej krízy. Ďakujeme pani Boskurt a teraz otvárame spontánnu rozpravu. Pani Bozesku, máte slovo. Ďakujem podľa greckých štatistík 90 všetkých migrantov, ktorí sa ocitli na území 2011, vstúpili e, na územie EÚ cez Grécko. Ka- hoci ktorý členský štát by mal problémy pri takomto tlaku, potrebujeme e, koherentný postup na úrovni EÚ, ak chcete zvládnuť takúto situáciu a je dôležité, aby všetky členské štáty pomohli pri regulácii migračných tokov a pri ochrane hraníc. Frontex zohráva kľúčovú úlohu a preto Frontex by mal zdvojnásobniť svoje úsilie v rámci pomoci poskytovaných e, greckým orgánom. E, migranti by mali e, mať riešený svoj štatút rýchlejšie, ako je tomu doposiaľ Eh, grécka vláda schválila eh, mechanizmus repatriácie. To je veľmi dôležitý krok eh, za účasti mimovládnych organizácií. Ďakujem pekne. A ďalší, ďalšou rečničkou je pani Kopa. Migranti v Grécku musia byť riešení spôsobom, ktorý je z hľadiska humanitného eh, eh, riadny. Musíme si uvedomiť, že drvia väčšina tých migrantov sú eh, migranti regulárni. Títo migranti utekajú zo svojej domoviny, kde sú stíhaní, kde sa smietajú v chudobe. A preto si zasluhujú humantný postup, ale Grécko jednoducho nie je schopné zvládnuť také obrovské počty migrantov. 90 všetkých migrantov, ktorí sa snažia dostať do EÚ, prechádzajú Gréckom. A e, napriek e, všetkým ustanoveniam dublinského nariadenia e, títo migranti zostávajú v Grécku, ich ďalšie transfery e, zlyhávajú. Z tohto hľadiska e, je situácia v Grécku jedinečná, neporovnateľná s čímkoľvek iným, či už z hľadiska počtu migrantov alebo počtu žiadateľov o azyl. E, riešenie tohto problému sa núka jedine na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ten problém v Grécku je európskym problémom. Musí byť riešený na európskej úrovni napríklad reformou Dublinu 2 aj tým, že sa bude investovať peniaze do e, gréckého azylového systému. A vieme, že pri nakladaní s finančnými prostriedkami v Grécku dochádza k určitým problémom. Na to sme už narazili v rámci implementácie Národného gréckého akčného plánu. Len 11 ľudí e, bolo 11 eh, ľudí eh, bolo získaných eh, pri požiadavkách na personálne obsadenie v rozsahu 700. Čiže skutočne aj grécka strana zlyháva vo svojom úsilí. No a Takisto je dôležitá, e, sú dôležité problémy z hľadiska kategorizácie migrantov. Vieme, že predvolebná kampáň je tiež ťaživým prvkom, pretože e, migračné problémy sa zneužívajú politickými kandidátmi a e, pritom vieme, že mnohí z týchto migrantov by si zasluhovali dôstojný život EÚ a nesmieme celú záťaž ponechávať na pleciach Grékov. Pán Obermajer. Ďakujem. Nechápem v tejto diskusii viaceré veci. Komisia na jednej strane eh, eh, nás chce dať pod eh, kuratelu mm, z Európskeho súdneho dvora, dvora pre ľudské práva na druhej strane e, počujem dnes, e, že práve toto dublinské nariadenie je veľmi dôležitým opatrením na vyriešenie situácie. Stále počúvame e, tie isté správy o situácii. Zelená hranica je otvorená, Turecko je priepustná, hranica je priepustná, neexistuje kooperácia a financovanie. Pýtam sa, prečo by sme nemohli e, pripustiť, že niekedy plod je e, najlepším riešením, aspoň v rámci prvotných opatrení, pretože nemôžeme zabudnúť na obyvateľstvo e, v týchto gréckych pohraničných oblastiach. Aj toto má právo byť chránené. Ďakujem, pán Jakolíno. Ďakujem, pani predsednička. Táto diskusia sa koná po roku po inej, ale podobnej rozprave. Pred rokom na Lampedusu eh, pricestovalo okolo 60 tisíc migrantov, ako už pán Busutil povedal. Samozrejme, že tam nechceli zostať. Sú to všetko ekonomickí utečenci, ktorí prichádzajú do Talianska, rovnako tak migranti, ktorí prichádzajú do Grécka. Eh, tam nechcú zostať, ale chcú ísť ďalej do európskych štátov. Takže potrebujeme európsku odpoveď, potrebujeme viac odpovednosti, viac solidarity Obraciam sa na pani komisárku e, ohľadne prostriedkov, ktoré sú naplánované na roky 2014 až 2020. A tu je potrebné zasiahnuť. Eh, eh, Ďakujem. A teraz dávam slovo pani komisárke. Ďakujem za túto plodnú rozpravu. Určite je to nesmierne dôležitá téma a dnes určite nehovoríme o tejto téme poprvýkrát. Grécko potrebuje E, niektoré veci riešiť naliehavo a to mať akčný plán, aby e, skutočne zabezpečili dobre podmienky príjmu, e, to znamená screening, kategorizácia migrantov. Po druhé, musí byť poskytnutá humanitárna pomoc tým, ktorí sa nachádzajú v regióne Evrosu. Treba sa zamerať predovšetkým na zraniteľné skupiny populácie detí a starší migranti. Po tretie, musí byť lepšia ostraha na hraniciach. Po, po štvrté, musí byť zefektívnený systém návratovej politiky v prípade osôb, ktoré nepotrebujú e, medzinárodnú ochranu. A ďalej musí byť uvedený do života lepší systém pomoci, aby sa efektívnejšie využívali peniaze, ktoré sú k dispozícii. Ide o veľké objemy, 100 milióny eur, ale tie musia byť efektívne využité greckými orgánmi e, a takisto treba veľa, veľa urobiť v prospech zrýchlenia veľmi byrokratizovaných postupov. To sú všetko témy, ktorým venujeme pozornosť. My, pom, my poskytujeme peniaze, my poskytujeme pomocnú ruku prostredníctvom EASO, ktoré úzko spolupracuje s gréckými orgánmi ktorí e, a spoločne pracujú napríklad na tom akutnom probléme personálneho obsadenia e, príslušných zložiek na strane e, Grécka. Europol, Frontex pomáha napríklad aj v tej otázke obchodovania s ľudskými bytostiami. Sú v teréne dôležité organizácie, medzinárodné, medzinárodná organizácia migrácie, takisto aj vysoký predstaviteľ pre utečencov OSN a je snaha e, pomôcť e, Turecku, e, aby sa lepšie vedeli zhostiť svojich povinností. Takže pracuje sa na tom, dosahujú sa síce dielčie úspechy, samozrejme nikto nespochybňuje obrovské problémy, v ktorých sa nachádza Grécko. Okrem migrantov je tam ťaživá ekonomická situácia a Grécko vzhľadom na svoju geografickú polohu, ktorá je neminiteľná, E, za Grécko je skutočne e, na tom na tom poprednom mieste z hľadiska migračných tokov, ale môžete sa oprieť o komisiu, o radu. My budeme pracovať ruka v ruke a určite tie zmeny nenastanú zo dňa na deň, ale jedine dôslednou prácou, implementáciou v partnerstve dokážeme tú situáciu riešiť. Ale konečné slovo vždy majú grecké orgány, to je jasné. Ďakujem za slova podpory, pochopenia a pani predsedajúca, určite k tejto téme sa čoskoro opäť vrátime. Ďakujem pani komisárka a teraz dám slovo zástupcovi rady a to je minister Bickov. Ďakujem, pani predsednička. Bez osporu aj pri tejto rozprave sa ukázalo, aká dôležitá je táto téma pre nás všetkých. Ide tú situáciu v e, Grécku týkajúcu sa migrantov, situáciu, o ktorej treba nevyhnutne diskutovať, tak aby Grécko dostalo pomoc. Pani komisárka Malströmová oprávnene povedala, že Grécko samotné ešte toho musí veľa urobiť. Zároveň si však musíme zvážiť, ako môžeme poskytnúť praktickú pomoc a byť solidárni aj voči iným štátom, ktoré sa dostali v tomto smere pod tlak. Musíme si v EÚ navzájom pomáhať a je e, potrebný aj národný mechanizmus, aby každý členský štát dokázal rýchlo zvládnuť nečakaný e, perílev migrantov, aby vedel zaobchádzať s takouto situáciou. Prirodzene e, sa musíme zasadiť za to, aby v niektorých krajinách nevznikli takéto obrovské problémy. Samozrejme, musíme im pomôcť eh, v nevyhnutnom prípade vždy, keď sa takéto krízy vyskytnú, ale prirodzene, že by sme radšej pôsobili eh, preventívne. Aj naďalej chceme zabezpečiť podporu pre Grécko. Chceme, aby Grécko eh, malo účinný azylový systém. A v tejto súvislosti chceme tiež E, zabezpečiť dobré fungovanie spolupráce v rámci Dublinského dohovoru. Ďakujem za e, dobrú rozpravu. E, ďakujem za to, že som si mohol vypočuť rôzne názory. Túto diskusiu musíme viesť. Je to veľká výzva pre Grécko, ale zároveň je to veľká výzva aj pre našu európsku spoluprácu. Ďakujem, pán minister, ďakujem všetkým za túto veľmi konštruktívnu rozpravu. Dámy a páni, končím, teda prerušujem zasadnutie a 21.00 pokračujeme ďalej.